Juri. Dostal som požiadavky od SND a FDD o menovania do výborov a delegácií. Tieto e, kandidátky budú figurovať v zápisnici z dnešného plenárneho zasadnutia. Ak nebudú žiadne pripomienky do konca plenárky, budeme ich považovať